Meine Damen und Herren, darf Sie alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Dámy a páni, srdečne vás tu vítam. Dnes ráno začíname osobitným termínom, na ktorom sme sa dohodli. Ide o vesmír. Je to téma, na ktorú teraz chceme položiť komisii detálnejšie otázky. Kolega Remek k tomu vypracoval správu, už sme o tom hovorili a z tej debaty vystalo, že je tu ešte mnoho otázok, ktoré je ešte potrebné objasniť. Veľký záujem výboru sa demonstruje v tom, že nás tu dnes bohužiaľ nie je až toľko. Komisia tu je prítomná, niektorí kolegovia predložili aj písomné otázky, takže komisia sa mohla trošičku pripraviť. O to presne išlo, že nechceme hovoriť o všeobecných veciach, ale o konkrétnych podrobnostiach. Ja by som teda navrhoval, ak teda súhlasíte, kolegyňa a kolegovia, aby sme najskôr teraz dali slovo komisii, aby zareagovala na tie otázky, ktoré sme jej položili a potom môžeme položiť doplnkové otázky. Tak by bolo podľa také najinteligentnejšie a najefektívnejšie z časového hľadiska. Tak dávam slovo pánovi Ferhofovi. Prosím vás, reagujte na tie otázky, ktoré vám položili kolegovia z nášho výboru. Otázky máte, myslím, k dispozícii, že, kolegovia? Dobre, takže pán Ferhov, máte slovo. Good, good morning. Dobré ráno, ďakujem pekne, pán predseda, za to, že máme túto príležitosť zodpovedať vaše otázky. Ak dovolíte, najskôr taký všeobecnejší úvod k otázkam, ktoré sme dostali a potom budem hovoriť detailnejšie o jednotlivých otázkach. Samozrejme, že sa musíme zamyslieť nad tým, kde sa nachádzame a čo pre nás znamenajú Galileo a EGNOS. Galileo a EGNOS sú infraštruktúry, rozhodnutia o nich padli v parlamente a v rade pred niekoľkými rokmi. Všetkým bolo a je jasné, že Európska únia musí financovať uh, tieto projekty a riadiť, pretože sú príliš náročné finančne aj z manažerského hľadiska, aby sa robili na národnej úrovni. Sú veľmi dôležité pre fungovanie hospodárstva Európskej únie. Uh, veľmi dobre zapadajú do stratégie Európskej únie na rok 2020. Ide o inovácie, zelenú ekonomiku, udržateľný rast, reakcia na klimatické zmeny, mobilita a ďalšie e, ciele politik e, sú vlastne nimi e, riešiteľné. Máme tu Európsku vesmírnu agentúru, ktorá poskytuje 6,4 miliardy eur do roku 2013. Toto je financovanie na úrovni Európskej únie. Už e, viacero rokov pracujeme na príprave tejto, týchto programov. Boli tu rôzne medzinárodné dohody podpísané, urobilo sa mnoho prípravných prác. Toto všetko už máme za sebou. Už sme teda investovali veľa času do implementácie tohto systému. EGNOS už eh, funguje, koncom roka dôjde k jeho certifikácii a pokiaľ ide o, o záchranu životov alebo za, bezpečnosť ľudských životov. Pokiaľ ide o Galileo, tam tie prvé satelity by mali byť uvedené do prevádzky budúci rok. Kontrolné centra sa vybavujú po celom e, svete a sa na e, za, uvedení do prevádzky na budúci rok e, budujú kapacity. Takže naozaj sme odvedli už obrovský kus práce. Uh, Pozrime sa na to teraz z dlhodobého hľadiska. Financovanie Galilea a EGNOS musí ísť eh, do um, zariadení, ideme vlastne financovať eh, naše vlastné aktíva. Pokiaľ ide o EGNOS, snažíme sa vytvoriť európsku službu, ktorú bude možné využívať v plnohospodárstve, v doprave leteckej, vodnej. Chceme znížiť emisie CO2, chceme skrátiť prepravné časy, znížiť náklady v riadení um, našej dopravy, či už um, vodnej alebo leteckej. v Galileu nás čakajú dve hlavné fázy. Poprvé, nadviazaní na pôvodnú konšteláciu a po druhé um, z dlhodobého hľadiska údržba a rozvíjanie systému. A tá prvá spomínaná fáza, tzv. ramp-up, tam musíme rozhodnúť, uh, že budeme pristúpať tomu rýchlejšie a menej nákladne, alebo druhá možnosť, pomalšie a nákladnejšie. Samozrejme, že logicky by sme si mali vybrať e, rýchle a menej nákladné e, riešenie, ale na to by sme potrebovali teraz množstvo prostriedkov naraz a máme tu hospodárskú krízu. E, Druhá možnosť, pardon, tá druhá fáza, to je to fungovanie po zavedení do prevádzky, údržba, rozvíjanie. Ako teda zabezpečíme, aby ten systém fungoval, aby investori do neho investovali, tak aby teda mohol splňať aspoň tie minimálne funkcie z dlhodobého hľadiska. Air France, KLM alebo Lufthansa, európske spoločnosti nebudú investovať do zariadení, do certifikácie, do školení um, pilotov, ak nebudú mať dôveru vo fungovaní tohto systému uh, z dlhodobého hľadiska, teda aby ten systém, aby verili, že ten systém bude fungovať naozaj potrebný počet rokov, aby sa im tie investície vrátili. 27 uh, satelitov Eh, je potrebných na to, aby Galileo naozaj fungovalo. Sú tu problémy eh, s obstarávaním, s fungovaním týchto satelitov. 27 satelitov je potrebných na to, aby fungoval Galileo. Všetky eh, satelity nad tento rámec, nad 27, sú k dispozícii pre prípad výpadku. Takže nie je pravda, že potrebujeme 30 satelitov, potrebujeme 27 satelitov. My už teraz máme k dispozícii 18 satelitov, teraz sme pripravení tieto začať e, konštelovať. Takáto konštelácia bude fungovať len 95 času, takže asi 3 týždne v roku vám takáto konštelácia nebude môcť poskytovať služby GPS, teda služby lokalizovania. takže musíme počkať, kým tá konštelácia bude na 100% kompletná. Takže Galileo bude eh, slúžiť na záchranu životov, eh, na oblasť energetiky, dopravy, eh, vládne služby, vojenské služby a tak ďalej. Vlastne politická vôľa, politický záväzok je dôležitý pre fungovanie systému Galileo. Samozrejme, že budú potrebné neustále investície na zachovanie e, funkcie schopnosti, funkčnosti tohto systému. Galileo a Gegnos sú e, dôležité. Európska únia e, chce poskytovať takéto služby svojim občanom, svojim firmám a dokonca aj občanom a firmám tretich štátov. Teraz k jednotlivým otázkam. Mám pocit, že ich bolo 14. 14 takých súborov otázok a ak dovolíte, začnem na ne reagovať. Ak budete mať pocit, že hovorím príliš obšine o jednotlivých otázkach, tak mi to prosím dajte na vedomie. Ako to bude so satelitnou lokalizáciou? Či komisia urobila nejakú analýzu eh, nákladov a prínosov? Rozsah satelitnej navigácie, teda tohto trhu, iba v Európskej únii sa odhaduje asi na 17 miliárd, v roku 2010 17 miliárd. Toto číslo zohľadňuje príjmy podnikov, ktoré sa priamo zapájajú do činnosti satelitnej navigácie, výrobcovia, softvéru um, a tak ďalej. Satelitná navigácia sa týka strategických sektorov v hospodárstve. Bola pripravená štúdia, pokiaľ ide o fungovanie GPS v Amerike. A táto štúdia poukazuje na to, že telekomunikácie, elekt- dodávky elektrickej energie sú do veľkej miery závislé od e, GPS. Tieto signály sa využívajú na synchronizáciu týchto sietí. Ak synchronizácia chýba, tak sa tieto siete vypnú. Priemerné ročné straty v hospodárstve, ak tieto systémy nefungujú, sú asi 100 miliard amerických dolárov. To sú údaje z USA. A je potrebné, aby Európska únia mala takýto alternatívny systém, tak aby v prípade nefungovania GPS sme mali náhradu za tento systém. Analýza nákladov a prínosov bola pripravená v rámci revízie v polčasem výsledky, údaje o satelitnej navigácii pre hospodárstvo, je význame nájdete. Máte k dispozícii návratnosť satelitných, programov satelitnej navigácie je oveľa vyššia než v porovnaní s porovnateľnými infraštruktúrnymi programami. 40% v prípade Galilea, pre transeurópske siete je to asi iba 7 alebo 8 Druhá otázka. Či komisia chce stále, aby Galileo bol využívaný na civilné účely, alebo plánujeme aj jeho využitie vo vojenských operáciách, mierotvorných operáciách. Toto rozhodnutie spada do kompetencie Európskeho parlamentu a rady, nie to rozhodnutie komisie. Momentálne ten systém vnímame ako civilný systém pod civilnou kontrolou. Vieme, že sú tu rôzne interpretácie od tohto, tejto definície. Samozrejme, že sú tu určité oblasti, kde si myslíme, že by sa mohli využívať tieto služby aj vo vojenskom sektore, napríklad presun vojsk, prečo nie. V každom prípade je veľmi ťažké stanoviť eh, tú červenú líniu medzi tým, kde končí eh, civilné Um, končia civilné účely a začínajú vojenské účely. Takže otázka, či aj iné ako civilné účely je ešte stále otvorená, ale myslím, že je na politikoch v rade a v parlamente, aby prijali toto rozhodnutie a komisia ho bude potom naložite implementovať. Komisia onedlho pripraví návrh, pokiaľ ide o využívanie signálu PRS pokiaľ ide o návrh o právny nástroj, ktorý pôjde Rade i parlamentu. V tomto kontexte prebehne diskusia o tom, aký presný, aký, kto bude presne bude mať prístup, kto, ako, ako sa my budeme organizovať. E, preve, preverili sme to u členských krajín. Na využitie PRS e, nám došlo celé množstvo E, prejavov záujmu z vládnych štruktúr v určitých oblastiach obrany na občianskú ochranu a celé množstvo ďalších e, služieb. Služieb bude musieť byť e, dobre chránený, je to kritická infraštruktúra a z tohoto pohľadu naozaj je tu bezpečnostná zložka v systéme, a výsledkom toho je, že príjmeme všetky e, primerané opatrenia na ochranu systému v tomto zmysle. Tretia otázka z vašej strany. Ako vníma komisia skutočnosť, že Spojené štáty už pracujú na tretej generácii e, GPS, Rusko vyvíja navigačný systém Kronos a Čína tiež predbieha Európu, vytvára si e, vlastný systém. Čo chce robiť Európa, aby dokázala byť konkurencieschopná? Nuž očividne je správne, že Spojené štáty sú oveľa viac pred všetkými z nás. E, spustili tzv. E, satelity 2F, 2F a v budúcich rokoch tieto satelity, e, alebo teda začnú e, vysielať cez ne e, signál GPS. Čo prinesie čas, na to treba si počkať, pokiaľ ide o timing. Vieme zo skúsenosti aj zo Spojených štátov, že aj tam sú problémy a sklzy. Musíme sa pozrieť, aký bude teda časový výhľad. Treba samozrejme dodať, že E, diskusie e, v Európe o Galilei veľmi popohnali spomínané krajiny Čínu, Indiu, Rusko a Spojené štáty vo vývoji ich vlastných systémov. V Európskej únii tá verejná rozprava donútila uvedomiť si týmto krajinám, že tieto systémy sú dôležité. Po druhé, že e, civilné využitie týchto systémov je čoraz významnejšie. A to znamená, že Očividne v Európe, ak chceme e, a Galileo a EGNOS e, poskytovať ako služby, musíme e, sledovať aj tie možnosti, ktoré nám iné systémy ponechávajú. Momentálne sme si stanovili ako cieľ, aby sa Galileo stalo tak, takzvanou, my tomu hovoríme, druhou možnosťou výboru, výberu. Určite to nebude ľahké alebo realizovateľné e, v blízkej dobe predbehnúť e, GPS. Musíme tu byť skromní a rešpektovať. Napriek tomu bolo by dobré mať takýto druhý, druhý systém e, ako záložný na výber. Musíme ešte veľa popracovať, ak to chceme rozvinúť, hlavne v súlade so Spojenými štátmi, aby sme mali dôveru Spojených štátov, sp- priemyslu Spojených štátov v tom, že Galileo je tou možnosťou popri GPS. Ďalej potom treba povedať, že momentálne Číňania a Rusi e, finalizujú ďalšie systémy. Nie je celkom jasné, kde sa Číňania nachádzajú. Myslíme si, že veľmi rýchlo postupujú. Máme však protichodné informácie. Musíme však urobiť maximum, aby sme mali naozaj dobré trhové možnosti. Preto je pre nás dôležité, aby sme e, sa posúvali s Galileom čo najrychlejšie. Štvrtá otázka znela, či e, nový upgrade GPS plánovaný na 2014 až 2018 a s čínskymi pokrokmi, či sú tu e, komerčné ponuky zo strany Galilea, ktoré, ktoré by stali porovnať. No už tu treba povedať, že my sme rozvinuli množstvo služieb, ktoré tieto systémy nezamýšľali, tie ich konkurenčné systémy, hlavne ten, tú, to komerčné využitie, aj systém e, PRS, tieto všetky sú eh, jasne, inak poňaté než vojenské využitie týchto eh, zahraničných možností. Takisto je tu ten systém eh, vyhľadávania a záchrany, search and rescue. Takže tej z piatich služieb, ktoré poskytujeme, nás odlišujú od konkurencie, naše otvorené služby budú porovnateľné s GPS. Otázka, koľko satelitov očakávame na orbite s, relevant, s disponibilným rozpočtom, aké služby budú poskytované a či systém bude dostatočne e, poskytovať služby pre nezávislý európsky navigačný systém. Dám vám čísla. Momentálne sme pridelili zmluvy na tri pracovné balíčky zo šiestich je to e, e, kontrakt na podporu systému za 85 miliónov, ďalej 560 miliónov na 14 e, satelitov a spúšťacie servisy služby 399 miliónov. Ide o rakety typu Sajus. Dodatočné spúšťače, k tomu máme ďalšie zmluvy a pracovné balíčky pre e, segment misií, kontrol, kontrol, kontrola satelitov a tieto kontrakty, e, tieto zmluvy e, budeme realizovať po letnej prestávke. Súčasné rozpočtové prostriedky nám umožňujú konšteláciu 18 satelitov, tých 14 satelitov plus 4, ktoré sa ešte dokončujú. A týmto sme definovali vnút, e, pôvodnú operačnú kapa, e, kapacitu alebo schopnosť pri poskytovaní tých začiatočných služieb Search and Rescue, otvorené služby a PRS. Nebude to postačovať na tie ďalšie dve služby, tú komerčnú časť a pre bezpečnosť života. Ako som už bol povedať, ani jedna z týchto služieb nie je plnohodnotne k dispozícii full-time. 95% času budú k dispozícii, to znamená asi 3 týždne v roku nebudú poskytované služby, pretože na to nemáme dostatok satelitov v dosahu e, prí, príjimačov je dôležité pochopiť, že Galileo je systém, systém 27 satelitov spolu s, pozemsko, s pozemnou kontrolou. Nie je to nejaké množstvo satelitov, ktoré každé robia i iné veci. Každý satelit je prispievajúcim faktorom celého systému a potom budeme preto potrebovať fungujúci celý systém, aby všetko prebiehalo v poriadku ak sa mám vrátiť e, e, k tomu prirovnaniu, keď si objednávate auto, nikto nespochybňuje, že tam budú štyri kolesa. To je predsa logické. Ak má byť e, pre Galileo 27 satelitov v orbite, musí tam byť všetkých 27. v súčasnosti tvrdíme, že budeme potrebovať ešte tri dodatočné, preto Eh, je tam to finálne číslo 30 satelitov, ale realita si ukáže, že ich bude treba ešte viac. Čo je potrebné, je ne, nevyhnutne dosiahnuť celú eh, prevádzkovú kapacitu. Toto sme oznámili trhom. Užívateľia čakajú na toto, aby vedeli, kde majú investovať eh, svoje, svoje užívateľské nástroje Samozrejme, že tento rozpočet nám neumožňuje dovršenie úplné Galilea a preto je tu to definovanie toho intermediárneho prechodného stanoviska. Ďalšia časť sa týkala zmiernenia rizík. Aké opatrenia sme eh, prijali, aby sme eh, nákladovo efektívne postupovali, či sa posúdili e, konkrétne e, riziká, napríklad solárneho charakteru. Potrebujeme dobré vyhodnotenie rizík. Pre takýto systém je veľmi dôležité, aby sme chápali možné riziká. Predovšetkým pri diskusiách o len nákladoch sa dostávame do e, nebezpečenstva, že sa za nákladmi skrývajú rizika, ktoré ak by sa materializovali, e, vznikli by z nich ďalšie náklady. Takže môj názor je taký, aby sme sa všetci na to pozreli, na tú kombináciu nákladov, teda kos, e, náklady a rizika e, prepojiť. Vždy sú tu rizika pri spúšťaní, vynášaní na orbit. Tieto sú známe, treba, treba e, sa im venovať. Momentálne tu máme e, jedinú, jedinú časť nefungujúcu na satelite IFE a to je riziko, ktoré pri takýchto programoch e, znamená, že s tým sa treba zmieriť, ale na, na, dopady malého zlyhania majú veľký dopad na celý systém. Musíme mať teda veľmi dobré vyhodnotenie risk, manažovanie, spravovanie rizík. Musíme e, zohľadniť e, faktory zmiernenia rizík e, spolu s Európskou vesmírnou agentúrou a inými partnermi. Na všetkých úrovniach obstarávania treba tieto rizika, ak je to potrebné, treba zabezpečiť, pretože tieto môžu eskalovať. Malá poznámka Mohli by ste prosím e, e, zostručniť vaše poznámky, lebo časovo sa dostávame do problémov, hovorí e, pán predseda, pretože o 10. hlasujeme a kolegovia chcú ešte položiť otázky. Vieť, viem, že je to zaujímavé, ale ak budú kolegovia mať doplňujúce otázky, bude to tesné. Buďte preto, prosím, trošku koncentrovanejší, hoci je to ťažké. Skrátim to, pán predseda. Ďalší blok otázok, dvojité zdroje E, satelitov, to je práve tá, e, to opatrenie zmiernenia rizík. Berieme na ohľad to, či na určité zariadenia alebo za určité prvky, spúšťače satelitov a tak ďalej, či potrebujeme minimálne dva zdroje, aby sme zabezpečili, že v prípade, že jeden zo zdrojov zlyhá, je tu alternatíva. Tá otázka toho dvojitého poistenia zdrojami samozrejme znamená nárast nákladov, musíte obstarávať dvojmo, ale ak by bolo riziko, dokážeme ho zmierniť oveľa rýchlejšie. Takže investovali sme do tohoto postupu u satelitov, u spúšťacích zariadení a u iných častí. Ďalšia otázka, čo urobí komisia, aby navigačný, preto, aby navigačný systém 30 satelitov poskytoval všetky požadované služby. Ako som už povedal, na to potrebujeme dostatočné prostriedky. Na vysokej úrovni v komisii prebiehajú diskusie, či je toto zmysl, zmysluplné vychádzajúc z celkovej ekonomickej situácie žiadať e, o dodatočné prostriedky počas tohoto e, financovacieho obdobia, alebo či to budeme robiť na budúce. Ďalšia otázka aký dopad na dovršenie financovania, na dátumy, na eh, prínosy by malo eh, odročenie financovania eh, alebo obstarávania. No ak by to nebolo v roku 2012, tak by to samozrejme malo za cieľ spomalenie programov. Potrebujeme minimálne 3 roky upgrady ekov by boli e, odročené a tiež by sme riskovali stratu e, možností, ak by sme to e, neurobili. Takisto by to malo za, za následok vyššie náklady, pretože by sme museli škrtať, rozsekať to obstarávanie na malé časti a to by boli extra náklady. Ďalej potom tu máme mimoriadne priemyselné rizika, pretože akékoľvek medzery v produkcii, vo výrobe by znamenalo, že množstvo e, spoločnosti by nedokázali zachovať kompetencie v týchto oblastiach a museli by ich presmerovať inak. Boli by tu teda rizika, že táto, tieto skúsenosti sa stratia a že by bola zložitosť ich získať. Takže ako som povedal, súčasné financovanie a požadovanie financovania sa diskutuje v komisii a dúfame, že v budúcich týždňoch prebehnú rozhodnutia, či budeme vedieť môcť si požiadať o takéto dodatočné financovanie. Je tu však jasný dopad na, od, e, na oneskorenia. Ďalšia otázka je harmonogram spúšťania satelitov. Momentálne spúšťacie zariadenia sú zamýšľané na polovicu roku 2011 a ďalej potom druhá polovica 2011. Je to, je to sklz, je tu konkrétny problém. A toto samozrejme vedie, vedie k problémom. A toto samozrejme e, znamená veľkú, e, veľmi súrny charakter. Pokiaľ ide e, 14 prvých FSI satelitov, tak tu je zámer, aby sa spúšťali v prvej polovici 2012, počas roku 2013 až do, do roku 2014. Takže ak všetko pôjde v poriadku a podľa programu, čo nevždy platí, tak uh, to spustenie by znamenalo v prvej časti uh, e, 2014. Ďalšia otázka, koľko prostriedkov sa e, požaduje počas ďalšieho finančného rámca, aby sa zabezpečila životoschopnosť systému dlhodobo? The estimates we have made for long-term pokiaľ ide o dlhodobé fungovanie systémov Galileu aj EGNOSu a ešte fungovanie RN D. Na základe našich skúseností si myslíme, že asi 700 miliónov eur ročne bude potrebných v najbližších 30, 40 či 100 rokoch. A toto je hospodárska hodnota vychádzajúc z období 2009-2010. S tým sa spája viacero rozpočtových otázok, E, samozrejme, že keby sme tento systém e, nakupovali riadnym spôsobom, chceli by sme, aby tu boli kontrakty na veľké objemy a na viacero rokov. To znamená, že v tých rokoch by naše náklady boli veľmi vysoké, v iných rokoch a teda mali by sme, preto by sme mali veľké požiadavky na mm, rozpočtové prostriedky, na platobné rozpočtové prostriedky. Toto zrejme nebude realizovateľné, preto budeme musieť tie kontrakty z tohto dôvodu otesať. E, z, to samozrejme spôsobí navýšenie nákladov e, na tento systém e, z dlhodobého hľadiska. Takže 750 miliónov eur na EGNOS a Galileo ročne v najbližšej budúcnosti. Americké GPS stojí 1 miliardu USD ročne iba GPS a oni nemajú, alebo teda um, nie ekvivalent EGNOSu, iba samotné GPS. Takže pre porovnanie, aby ste vedeli, čo asi stoja takéto systémy. Ďalšia otázka. Tuším, mi ostávajú ešte tri. Pán predseda, už v roku 1995 v USA bolo predpokladané, že e, systémy typu GPS by mali byť verejným statkom, prečo Európska únia uvažovala inak z komerčného hľadiska. My sme si mysleli, e, že Galileo by mohlo fungovať ako PPP, ako súkromno-verejné partnerstvo, aby e, sa tento systém financoval takýmto spôsobom, ale skúsenosti z minulých rokov ukazujú, že toto nie je možné. Máme pocit, že je tu určitý komerčný trh pre komerčné služby, 50 až 70 miliónov eur v priemere by mohli byť príjmy z takýchto komerčných služieb, keď ten trh dozreje. A tiež je tu aj trh pre PRS. V prípade PRS e, vystáva osobitný problém a to, že ministri financí a, alebo ministerstvo financí a dopravu, dopravy v členských štátoch uh, povedali, že PRS by malo byť uh, poplatné, spoplatnené, ale mm, mm, toto bude trošku komplikované, lebo tento systém je financovaný z verejných financií, takže toto bude potrebné ešte nejakým spôsobom doriešiť. Jediná služba, ktorá nám bude prinášať príjmy, to je tá komerčná služba, to je tých 570 miliónov ročne. Vzhľadom na celkové náklady systému vidíme, že tieto príjmy nebudú stačiť na pokrytie tých nákladov, ale tieto financie budú, tieto príjmy budú využité na čiastočné financovanie. A toto teda bude potrebné mm, poriadne zaramcovať. GPS, teda americký systém navigácie momentálne ovláda trhy. My sme samozrejme rozpočet, určitú čiastku rozpočtu um, teda určili aj na účely presadenia systému Galileo celosvetovo. Satelitná navigácia, služby a aplikácie v tejto oblasti celosvetovo, náš odhad trhu v najbližších rokoch predstavuje asi 200 či 240 miliard ročne. Európska únia odvetvie neustále tvrdilo, že by bolo dobre, keby sme získali tretinu tohto trhu, to je asi 70 miliard eur ročne. Teda toto považuje európsky priemysel za um, realizovateľné. ...750 miliónov ročne to sú tie investície. Keď si to porovnáte s tými 70 miliardami, tak tá investícia je relatívne nízka. Musíme podporovať výskum a vývoj, Európska komisia, členské štáty, aj agentúrami sme urobili príslušné analýzy. A vieme, aké sú číselné údaje zo Spojených štátov. Tam e, to dosahuje zhruba 200 miliónov ročne. No a toto sú tie vojenské aspekty. Keby sa Európa skoncentrovala na civilné aspekty, tak by sme museli rátať s podobnou investíciou. A museli by s tým rátať aj členské štáty. Ďalšia otázka, čo sa deje v oblasti spolupráce s Čínou, aké sú tam riziká, ak nenájdeme riešenie s čínskymi orgánmi a či sa to dotkne aj tej možnosti, že by Európa správne mohla riadiť Galilea. Samozrejme, spolupráca s čínskymi partnermi je komplexná záležitosť. Sú tam problémy takisto aj so Spojenými štátmi, pokiaľ ide o frekvencie. Teda sú tu tieto frekvencie takým všeobecným problémom. Keď ide tu vlastne o kom, kompatibilitu frekvencií. No a my s nimi momentálne diskutujeme o týchto otázkach. V oktobri máme ďalšie stretnutie. Na budúci týždeň budú čínsky partnery vo Viedni e, a vlastne organ, očakávame v júli takisto bilaterálne schôdze s Čínou e, očakávame, že sa nájde riešenie. Ak k tomu však nedôjde, tak budeme musieť hľadať spôsoby, ako adaptovať operačný systém Galilea tak, aby sme e, ten, tieto problémy vyriešili. Myslíme si, že je to možné a v dôsledku toho sa nazdávame, že riešenie sa nájde. Ideálne by bolo, keby sme e, našli a dospeli e, k dohode s Čínou. E, Predseda komisie Barozo tiež rokoval s čínskymi orgánmi a zaznamenali sme istý pokrok a dúfame, že sa tieto problémy vyriešia. Ospravedlňujem sa, že som hovoril dlho, ale chcel som odpovedať na všetky otázky. Veľmi pekne ďakujem. Je dôležité, že sme vlastne skončili o načas. No a teraz dávam slovo poslancom. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj za toto e, podrobné e, vysvetlenie zo strany nášho e, partnera z Európskej komisie. Pochopili sme, že Európska únia zažila porážku v celej sérii tém. Galileo je to porážka privátneho sektora predovšetkým, ktorého sa, ktorý prevzal Jacques Baro. A ďakujem vám veda za všetky tieto vysvetlenia a je naozaj dôležité, aby nás e, komisia ubezpečila, že e, sa nám tento projekt podarí, pretože e, nič nie je horšie ako, ako vlastne zlyhanie v tejto oblasti. Po druhé, máme pocity, že Galileo e, sa konštruoval v opozícii alebo v konkurencii k GPS. A keď tu hovoríme o E, svetovej vláde, ekonomickej G20 a tak ďalej, keď hovoríme o konkurencii, nebolo by lepšie snažiť sa o komplementárnosť, spolupracovať s Američanmi a hľadať nejaké spoločné systémy s našimi americkými priateľmi skôr, ako e, vystupovať na báze konkurencie? Pán kolega Holders. Um, I'd like to thank the Commission very much for um, a very... Ďakujem E, predstaviteľovi komisie za veľmi zaujímavú a veľmi podrobnú prezentáciu. E, sú tu dve veci, e, kde ste nedali odpoveď na naše otázky. Aká je situácia v oblasti rizika slnečných erupcií? Myslím tým na dopad, na finančný dopad tých, tento 1,5 miliarda eur, e, pokiaľ ide o Čínu, tak e, e, ľudová oslobodzovacia armáda zdá sa, že nepracovala v tandeme. Rada by som vedela, že či môžete k tomuto niečo povedať. Ďakujem, pán Lamberts. Ja by som sa chcel vrátiť k tým zábezpekám. Chcela by som, aby nás komisia ubezpečila, že to bude fungovať, e, lebo naozaj je dôležité, aby sme aj rozpočtové prostriedky na to mali, lebo vidíme, že sú tu rozpočt, istá rozpočtová tieseň a keď máme 150 milión do predvídateľnej e, budúcnosti, tak to vlastne nebude dostatočné. Takže E, myslím si, že teraz e, už je veľmi neskoro na isté kroky. My sme konfrontovaní nielen s týmto projektom. Jean-Pierre včera povedal, že tu máme takisto e, veľmi obrovské prekročenia rozpočtových prostriedkov. A teraz by sme si mali položiť otázku, že teda buď sa tu budeme snažiť ísť do podstaty, alebo zabudneme na celý tento problém, na celú túto otázku. Ale otázka je, sme pripravení? E, sme pripravení, aby sme mohli e, tieto e, investície do systému uplatniť? A pretože tu ide o to, že bude fungovať 5 alebo 10 rokov, ale je to dlhodobá záležitosť. Myslím si, že by sme mali vyložiť karty na stôl a mali prijať rozhodnutie, ktoré bude konsekventné. Myslím si, že je to debata, ktorú by sme mali riešiť v istom okamihu spolu s radou, lebo sme v polceste a ja naozaj sa necítim príjemne. My môžeme obmedziť pôvodnú operačnú kapacitu, ale musíme byť seriózni. Ak chceme ísť dopredu, tak sú tu isté požiadavky, ktoré nám zabránia pracovať na iných frontoch. A to treba brať do úvahy. Ja osobne skutočne neviem, ktorým smerom by som sa vydal. Ďakujem. E, pán predseda, mám dve e, pripomienky. Poprvé chcem poďakovať komisii. Myslím si, že odviedla naozaj vynikajúcu prácu. Pán van der Fech e, plne Vkladám svoju dôveru do vás a do dobrého riadenia a to ja vôbec nezvyknem robiť. Mám však jednu otázku, e, ktorá by doplnila to, čo už povedali moji predrečníci. Dostali sme sa do slepej uličky, lebo treba vedieť my ako Európsky parlament, čo chceme Máme tu vlastný navigačný systém, ktorý je v polceste. To znamená, že my musíme vytvoriť všetky podmienky, boli aj politické, aby bol tento systém čím skôr operabilný a aby sme potom mohli čím skôr prejsť ku komerčnému vyhodnoteniu. To znamená, mali by sme vedieť, aké sú náklady. Tieto náklady neustále narastajú a o tom by sme mali čím skôr hovoriť, aby sme vytvorili dlhodobý plán financovania. Takisto ste hovorili aj o iných otázkach. Dnes popoludní e, budeme diskutovať e, aj o ďalších projektoch. Vieme, že tento projekt už dosiahol 7 e, miliard eur, pričom ten odhad bol oveľa nižší. Preto my potrebujeme skutočne reálny odhad a mali by sme si stanoviť, kam chceme ísť, akou cestou tam chceme dospieť a či e, táto téma si naozaj zaslúži takéto investície. Pán Eller, áno, to, čo povedala pani Nibler, e, ja to plne podporujem, podporujem aj pána Lamberta. My teraz skutočne musíme e, pripraviť priebežné hodnotenie e, tejto situácie vzhľadom na rozpočtovú situáciu musíme jasne povedať, že FP8 nám musí dať vysvetlenie o finančnej situácii viacročných programov. Je to ako keby sme hovorili o FP8. Komisia je jedným z mála negociátorov, ktorí v tomto trialógu zotrvávajú, ale toto nie je pokryté rozpočtom. My tu hovoríme o sumách, ktoré nie sú vlastne v našej expozícii FP7. Ešte pred letom by mala komisia predložiť nielen revíziu, ale mala by predložiť skutočné číselné údaje, pretože ako chcete, aby sme prijali rozhodnutia ešte pred letom. Pred letom zasadne správna rada IT a budú sa príjmať príslušné finančné záväzky. E, tu nemôžeme prednášať žiadne tvrdenia ani príjmať záväzky, ak nebudeme disponovať e, kompletnými číselnými údajmi, napríklad do akej miery máme pok- rozpočtové pokrytie tohto projektu. Ďakujem. Máte teraz možnosť zodpovedať na tieto otázky za 4 minúty. Ďakujem, pán predseda. Ja sa vrátim k niektorým otázkam. Poprvé, finanč- financovanie. Veľmi stručne, pokiaľ ide o e, príčiny našich požiadaviek na možné dodatočné finančné prostriedky, pretože ešte kolegium komisárov neprijalo rozhodnutie, rozhodne sa o tom na budúci týždeň, ale v každom prípade ešte pred letom budeme mať karty na stole. Prvá otázka. Došlo k nadmerným nákladom v oblasti časti predchádzajúcej fázy. Došlo tu o 600 miliónov. Členské štáty nevedeli, ako to financovať. My sme prijali toto financovanie, pretože nedostatok financovania IOV by znamenalo stagnáciu projektu, takže 600 miliónov eur bolo vynaložených v tomto smere. Potom tu máme otázku o spúšťaní. Boli odhady ohľadne nákladov e, spustenia v roku 2007, e, takisto aj na expertné pokusy a preukázalo sa, že tieto náklady e, narástli o 80%, čiže sú tu dodatočné náklady vo výške 600 miliónov eur navyše. Ja nemám právo moc iným spôsobom vypustiť satelit. Teoreticky sa to dá, samozrejme, ale mohli by sme sa pokúsiť o lacnejšie vypustenie satelitov, ale sú tam problémy. Po prvé sú tam bezpečnostné problémy a po druhé samozrejme, a my tu máme náš vlastný e, program vypúšťania satelitov. E, na, máme náš vlastný podnik, e, ktorý má svoje záväzky. A tieto záväzky treba plniť. Máme tu zmluvu s Arian Vesmír a toto je realita. Čiže celková suma týchto dvoch prvkov dosahuje miliardu 200 miliónov eur a to je mimo našej kontroly. Interné údaje ukazujú, že skutočne by sme potrebovali dodatočné financovanie vo výške 1,5 miliardy eur. O tom som už hovoril. Navyše tu je navýšenie financovania a investícií I plus D. A výsledkom tohoto všetkého je, že e, vlastne vzhľadom na e, priebeh spúšťania projektov sa náklady príliš nenavýšili. my sme mohli tieto náklady e, E, pomerne e, dobre redukovať. Takže v tomto zmysle e, komisia verí, že môže doviesť do konca tento program a na, ak budeme disponovať dodatočnými finančnými prostriedkami. Myslím, myslím, že disponujeme dostatočnou technológiou, máme tu hodnotiace správy IOV, tie sú dobré, takže nemáme dôvody, aby sme v tomto projekte nepokračovali. Samozrejme, že je dôležité prijať rozhodnutie o tom, kedy chceme, e, aby bol tento systém operabilný. To je dôležité. A ešte posledná vec. E, keď tu hovoríme o našich aktívach, tak toto nie je to isté ako v prípade ITER. To je e, program, pri ktorom spolupracuje viacero krajín, ktoré vlastne tam prispievajú v hotových finančných prostriedkoch. Ale Galileo to je náš spoločný projekt a preto musíme naň nahliadať inak. Nehovoríme tu o dodatočnom financovaní z FP7 alebo z FP8. Nie, tu hovoríme o financovaní operačnom. Myslím si, že ešte je tu niekoľko mm, otázok ktoré musím zodpovedať, pán Ody. Pokiaľ ide o kompetencie, kompetencie a eventuálnu komp- komplementárnosť z GPS, už o tom celé roky z USA hovoríme a Spojené štáty si neželajú spoločný systém s nami. Myslíme si, že je to preto, lebo ich hlavným cieľom z e- GPS sú vojenské E, ciele a oni chcú e, byť voľní, chcú mať slobodu, aby mohli tento systém prispôsobovať a rozvíjať na základe svojich záujmov a potrieb. Máme tu e, problém GPS v Afganistane a tam sa mení konštelácia aby ho mohli prispôsobiť a oni potrebujú úplnú slobodu, aby to mohli robiť. Takže si nemyslím, že by sa nám podarilo tieto systémy unifikovať a mať jednotný systém. My sme sa snažili a snažíme sa robiť všetko preto, aby sme garantovali interoperabilitu a komplementárnosť. Nakoniec eh, Galileo a GPS budú kompatibilné. Eh, pokiaľ ide o slnečné erupcie, tak to nie je problém len pre Galilea. To je systém pre všetky satelitné systémy. A tieto erupcie eh, môžu spôsobiť problémy mnohým informatickým systémom aj na Zemi slnečné erupcie, ktoré sme zažili za posledné roky, skutočne mali, boli skúmané z hľadiska dopadu na e, GPS, nebol tam žiadny dopad, takže si myslíme, že e, rovnaká situácia e, sa zopakuje aj pre, pri Galileovi a že sa nám podarí vyhnúť takýmto problémom. Posledná otázka sa týka Číny. E, je pravdou to, čo ste povedali. Belea je Hlavným vykonávateľom programu Kompas e, sú tam isté predstavy, ale s Číňanmi je veľmi zložité rokovať o tejto téme. Napriek všetkému však máme teraz odpoveď čínskeho premiéra a zdá sa, že e, sú tu náznaky zlepšenia. Takže toto sú moje e, odpovede na dodatočné otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Naozaj ste zodpovedali tie otázky vyčerpávajúco. Samozrejme, že ten odkaz na to, aké náklady budú v závere, e, toto je veľmi podstatná otázka, či e, radšej postupovať rýchlo a tým znižiť náklady, alebo to rozdeliť na viac rokov, ale tým náklady narastú. A e, teraz teda končíme tento bod dnešného programu a budeme pokračovať hlasovaním. Gut. Jo, darf ich... Äh... Výborne. Takže ak súhlasíte, začneme s hlasovaním. Predpokladám, že všetci tu máte hlasovacie kartičky, pevne verím. Ak nie, máte smolu. Prvé hlasovanie Agentúra pre obnoviteľné zdroje. Kolegyne, kolegovia, viete, že sme o tom už hovorili v oktobri 2009 tu vo výbore na základe právnej situácie, však o tom musíme rozhodovať znova v zjednodušenom postupe. Podklady máte k dispozícii. Ste pripravení, prosím? Alebo sú tu ešte nejaké problémy? Keby ste si posadali, tak by to bolo jednoduchšie, tým pádom by som mal lepší prehľad pri hlasovaní. Takže jedno jediné hlasovanie, legislatívne uznesenie, elektronicky poprosím. Elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Oh, gibt's eine Frage? Problems? It's okay? Okay. Also, vote is open. Takže hlasujte, prosím. Hlasovanie je stále otvorené. Nefunguje vám to? Pre Boha. The left. There are, there are three EPP too many. Also, drei EPP zu viel. Erster Teil. Traja za EPP naviac. A socialistom nefungujú hlasovacie zariadenia. To je zaujímavé. Čo mám robiť? God. No? Perhaps you try... Stále vám to nefunguje? Sadnite si vedľa. Ani jedna nefunguje? Všetky sú pokazené? Celá lavica je vypnutá? Preboha, kto je za to zodpovedný? No, no, keine Elektrizität. Čo vypadla elektrína? No, it is not, it is not true because we have 46 uh, cards inserted. Also 48 Karten sind drin. Also 48 kartičiek je zasunutých v zariadeniach. Vy to možno ale nevidíte, ale funguje vám to. Vyskúšajme to napriek tomu. Zrejme to nie je nejaký veľký problém. Končím hlasovanie. No. Okay. Do okay. Gut, also damit 44, ja? 44 hlasovalo. Áno, 44 poslancov hlasovalo, 43 za, 1 proti, niekto sa nezdržal. V poriadku. Štyridsaťšesť, Yes. add the socialist vote? Okay? It's important for, because all people in každý jeden hlas musíme zarátať, pretože všetkých v Európe zaujíma to, čo teraz robíme. Správa sa za Wagner. Máme tu jeden problém, ale myslím, že začať môžeme. Začneme kompromisom 1. Kompromis 1, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 13 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 14 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme 18. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 19 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 21 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 22 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté 23 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté 24 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté 25 po častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté druhá časť za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Ústny pozmeňovací návrh kolegu Groteho. Máte ho v písomnej forme. Kto je za, prosím? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 3 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 30 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 4. Kto je za? proti, kto sa zdržal, prijaté. Pokračujeme 35, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 36 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 37, PC1, kto je za, kto proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. 37 PC2, to je za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 38 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 39 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 37 trojka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 40 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 42 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 43. Po častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 44 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 45 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 46 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté 50. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté 53 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 51 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 52 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 54 za. Ešte raz za. Proti. Zamietnuté. 55 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 56, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 57 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 58 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 59 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 60 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 61 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 62 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 63 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 64 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 65 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 66 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 75 eh, za. Proti. Proti ešte raz sa prosím prihláste, kto je proti 75. Kto sa zdržal? Zamietnuté 76 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Úvodné ustanovenia dvojka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Trojka za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Štvorka za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 6 za proti, kto sa zdržal prijaté, osmička za, proti, kto sa zdržal prijaté, 9 za, proti, kto sa zdržal prijaté, jednotka za, proti, kto sa zdržal prijaté, stanoviska teraz, áno, kult 1 za, proti, kto sa zdržal prijaté, čo je toto, prosím? To je minusko také dlhé? Kult 4. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kult 5. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 6. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Kult 13. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 14 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 16 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 18 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 19 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 20 za. Proti. Kto sa zdržal? prijaté, 22 za, proti, kto sa zdržal, tiež prijaté. Teraz imko, jednotka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté, dvojka, za, proti, kto sa zdržal, prijaté, štvorka, za, proti, kto sa zdržal, prijaté, peťka, pardon, nie, osmička, kto je za, osmička, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté, 9, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Juri. Trojka. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Sedmička. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Juri. 11. Nie. Tam boli rôzne názory. Spravodajca si myslí, že to je pokryté. Pokračujeme Júri 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 13. Za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Líbe. Jednotka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Dvojka za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Trojka za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Peťka za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. A teraz záverečné hlasovanie. Elektronicky poprosím. Ešte raz to vyskúšame. Otváram hlasovanie. Jeden poslanec za EPP hlasuje naviac. Dvaja, traja. Traja EPPáci, prosím vybrať kartičky. EPP už je v poriadku. Socialisti stále nemajú elektrínu. Socialisti bez energie. Končím hlasovanie. 45 hlasov plus 7 hlasov socialistov za. Dobre, výborne. Tým sa dostávame. Blahoželám samozrejme spravodajcovi. Skoro som na to zabudol. Teraz správa Cukalans. Aj tu máte k dispozícii podklady kompromis 1, kto je za. Gegenstimmen. Kto je proti? Zdržal sa niekto. Príjma sa. Kompromis 2 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. 16 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. 18 za. Proti Zdržal sa niekto? Príjma sa. 19 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. 20 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 21 za. A, tá bola stiahnutá. 22 za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 23 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 24 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 26 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa kompromis 3 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 30 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 31 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 32 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 33 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 34 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 35 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa kompromis 4 za, proti, Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 39 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 40 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 41 za. S ústnym pozmenujúcim doplnkom. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 42 v dvoch častiach. Prvá časť za proti, zdržal sa niekto, príjma sa druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, tiež sa prijíma. 43 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 44 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 45 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 46 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 46 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 47 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Jednotka za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Trojka Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 5 za. Zdržal sa. Proti? Zdržal sa niekto? 6 za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 7 za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 8 za. Proti? Zdržal sa niekto? Nepríjima sa. 9 za proti, zdržal sa niekto, Príjme sa. Záverečné hlasovanie. Hlasujme teraz, prosím. Máme tu pri veľa za EPP. Dvaja naviac za EPP. Výsledok je jasný. Gratulujem a prijíma sa tým pádom. Ďakujem vám. Týmto pádom sme uzavreli hlasovania. Srdečne vám ďakujem. Kolegom ďakujem. Teraz ideme ďalej v programe. Iniciatívna správa implementácia revidovaného výskumného programu kolegyňa Kavajo má slovo ako prvá. Thank you very much, President, ladies and gentlemen. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Harmonizácia pravidiel, ktorú si vyžaduje spoločnosť a takisto finančn, e, finančné požiadavky. Mnoho výskumníkov v poslednej dobe podpísalo petíciu e, týkajúcu sa financovania európskeho výskumu. Inými slovami, je tu skutočná požiadavka zlepšenia a zoštíhlenia výskumného financovania a administrácie. Naša práca tu má veľkú relevanciu a urgentnosť. Naša správa osobitne prichádza osobitne aktuálne vychádza zo skutočnosti, že tu máme práve priebežné vyhodnocovanie výskumného programu číslo 7 a pripravujeme sa na FP8. Dúfajme, že naša správa poskytne pevný základ, na, na ktorom budeme môcť následne vybudovať našu ďalšiu prácu. Dnes je tu, sú tu tri hlavné témy, ktoré by som chcela pomenovať. Prvé sumarizácia správ komisie, po druhé upútať vašu pozornosť na existujúce odporúčania týkajúce sa pracovnej skupiny ITRE pre pracovný program e, výskumu 7 a po tretie by som chcela navrhnúť niektoré body, ktoré by najlepšie ilustrovali cestu implementácie výskumného e, programu. Komisia a jej správa vítame snahy, ktoré vyvinula komisia s cieľom riešiť administratívnu záťaž e, účastníkov v rámcovom programe. Takisto vítame komunikáciu na zjednodušenie, ktorá e, prichádza s vážnymi a kreatívnymi plánmi, ktoré by mali adresovať množstvo složitých problémov. Správa komisie je dobre zorganizovaná, dobre rozčlenená, predovšetkým umožňuje vytvorenie priorít a dáva celkom jasné prístupy krok po kroku, ktoré by vyriešili problém jednoduchý náčod. Je, sú tu tri úrovne zjednodušenia. Poprvé, zjednodušenie v rámci existujúcich pravidel. Po druhé, pri uspôsobenie pravidel v súlade s terajšími systémami založenými na nákladoch. Po tretie, možná budúca zjedn- forma zjednodušenia. Toto zahrňa radikálnejší celkový, e, celkovú revíziu pravidel. Hlavné body kritiky sa týkajú dvoch hlavných aspektov. Vzťahu navrhovaných zmien k existujúcim finančným usmerneniam a pravidlám účasti. A toto nie je jasné. Vysvetlím. Niektoré z opatrení, ktoré navrhuje komisia, si vyžadujú zmeny vo finančných usmerneniach, iné si zase vyžadujú zmeny v pravidlách účasti. Niektoré oboje a niektoré e, pravidla nevyžadujú e, zmeny ani vo finančných usmerneniach, ani v pravidlách účasti. Po druhé, moja druhá obava. Veľmi ma naplňa obávami prepojenie medzi financovaním a výsledkami, ktoré navrhuje komisia. Vítam si otvorenosť Európskej komisie smerom k znovu otvoreniu týchto pravidiel pre výskumné programy. Myslím si, že zmeny treba posudzovať opatrne a treba mať na pamäti nielen finančné a administratívne motívy, ale tiež e, možné dopady na kvalitu ako takú Naplňa ma obavami, že takéto financovanie založené na výsledkoch by mohlo viesť k menej diskantným projektom a bolo by to bližšie k výskumu trhu. Potrebujeme viac inovácií, ale musíme mať pevnú bázu výskumu. Bez excelentnosti vo výskumu nie je možná inovácia. Ak sa pozrieme do hĺbky e, návrhu komisie, zmeny v existujúcich pravidlách, podporujem úplnú integráciu grantov, evaluácie a návrhov do, do e, unikátnej platformy, jednotnej platformy e, výpočtového systému. Vítam uniformnú interpretáciu a aplikáciu pravidel a jej pohľad naprieč všetkými programami. Ak chceme optimalizovať štruktúru Komisia navrhuje oveľa všeobecné použitie dvoch, dvoch šta, dvojštádiových návrhov. Burden of drafting full proposals, but may also increase the length and... to by mohlo tiež zvýšiť dĺžku a po- po- poskytovanie tohoto procesu. Preto proces dvoch stupňov musí byť amplibilizovaný. Odporúčam vám, aby ste sa pozreli na budúce vynárajúce sa technológie otvorené schémy, ktoré by mohli byť dobrým príkladom. Zníženie veľkosti konzorcia je dobrým návrhom a podporilo by to zjednodušenie využitie cien e, prostredníctvom bonusov je užitočné, ale tieto praktiky by sa nemali zovšeobecňovať. To by znamenalo, že tá, toto štádium by mohli financovať partnery samotní a malé výskumné centra a malé e, a stredné podniky by sa spoliehali na externé prostriedky, aby mohli poskytovať väčšinu výskumu. terajší systém e, na, založený nákladov. Nuž, ja navrhujem širšie prijatie e, e, postupov, predovšetkým použitie e, priemerných nákladov na osobu s voľným výberom pre každého e, beneficienta. Voľný výber by mohol byť dôležitým kritériom. Podporujem nápad implementácie toho istého systému financovania a nepriamej kalkulácie nákladov naprieč e, finančným štruktúram. Takisto si myslím, že by sme mali mať rôzne metódy kalkulácie pre výskumné organizácie univerzitného charakteru, pretože náklady sú rozdielne posudzované medzi týmito typmi entít. Po obnovenie zájmov na preddo, predbežné financovanie je veľmi vítaný. Som za zavedenie paušálnych sum pre ďalšie priame náklady, avšak návrh použitia paušalov pre osobné náklady si vyžaduje detailnú analýzu a diskusiu. Zníženie e, časových rámcov na granty, to vítame. Návrh komisie zrušiť požiadavky pre členské krajiny, aby poskytovali stanoviska k e, selekčným rozhodnutiam. To treba ďalej diskutovať. A podľa mňa je dôležité, aby členské krajiny mali možnosť mať právomoc kontroly. Ďalej etická e, evaluácia by nemala byť e, odstránená. Ďalej časť 3, a to je radikálnejšia forma zmien. Pozriem sa na tri e, možnosti, ktoré navrhuje komisia. Prvá opcia. špecifické sumy, paušálne sumy naviazané na projekty. Tie by... Require difficult negotiations to by znač, značne prispelo k snahám e, a skutočné eh, snahy o dosiahnutie výsledkov proti tým, ktoré sa očakávali. Koncept najlepšieho úsilia je veľmi vágny ako báza pre financovanie. Druhá opcia. Pred, popred definované paušálne sumy, ktoré by zaviedli do, dodatočný prvok konkurencie. Tento prístup by však e, viedol aj k nižším mieram financovania a tiež by mohol podporovať prehnané prísľuby konzorcia. Ďalší problém tejto e, opcie je, že by tu boli projekty, ktoré by vykonávalo konzorcium, kde by sa investovali výrazné miery kofinancovania projektov k paušálnym sumám, nad rámec paušálnych sum, kde by sa z, z, zapojili niektoré malé a stredné podniky. Posledná tretia opcia, e, prístup na základe vysokej miery dôvory, ktorý je najlepší a určite zníži administratívne bremeno. Dobre sa pri, e, prispôsobuje na cezhraničný výskum, tak ako sme videli v Európskej rade pre výskum. Alternatívne projekty by však mohli byť posudzované, e, pokiaľ jednotliví participanti sú zodpovední za svoje vlastné činy. Noví aktéry by mohli možno považovať za zložitejšie vstupovať do finan- programov financovania. Toľko k tomu, čo som chcela povedať k správe komisie. Teraz sa dostávam k pokroku v oblasti prác. Dovolte mi upozorniť vás na pracovnú skupinu na úrovni ITRE, ktorá už prišla s určitými odporúčaniami. A tieto je potrebné zohľadniť samozrejme v našej správe. Ich zohľadnenie Z ich zohľadnia vyplývajú odporúčania v mojej správe. Komisia navrhuje prístup vychádzajúci z výsledkov. Ja by som navrhovala systém vychádzajúci z vedeckých poznatkov, s jednodušením kontroly finančnej stránky a so zdôrazom na tú stránku vedeckú a technickú a na peer review. Financovanie výskumu v Európskej únii, jeho zjednodušenie by bolo veľkým prínosom Európsky parlament požadoval takéto zjednodušenie. Takže je dôležité, aby každé opatrenie malo stanovené, či dochádza k zmene, či je potrebná zmena vo finančnom nariadení alebo v, vo vykonávacích pravidlách. Implementácia pravidiel vo všetkých generálnych komisie, vo všetkých agentúrach, ako aj v spoločných podnikoch v rámci GTI. Toto sú veci, ktoré by mali prebiehať jednotne. V každom prípade by sme mali mať iné pravidlá pre výskumné centrá na univerzitách a v priemysle a v e, malých a stredných podnikoch. Zjednodušenie e, finančnej transparentnosti, požiadaviek na túto transparentnosť, takisto musíme uplatňovať prístup týkajúci sa e, prípustnej odchýlky. Je potrebné, aby tu boli audity a certifikáty vychádzajúce z metodiky, e, ktorú stanovia národné úrady zlepšenie prístupu k programom a podpora užívateľov s lepšími IKT nástrojmi a rovnaké pravidlá vo všetkých krajinách Európskej únie. Počas celého projektu by sa mala jeho financovanie zaoberať jedna osoba. Lehoty by mali byť lepšie stanovené, výzvy na predkladanie ponúk by mali byť lepšie načasovanie, čas medzi e, priklepnutím grantu a jeho poskytnutím by mal byť skrátený. Celé by to malo prebiehať v duchu vzájomnej dôvery a dôvernosti v rámci vedeckej komunity. Lepšia vyváženosť medzi dôverou a kontrolou, medzi príjmaním rizika a vyhybaním sa rizika. Toto je potrebné a tiež riadne riadenie finančných tokov. Potrebujeme novú kultúru hodnotenia vychádzajúcu z partnerstva, dôvery medzi tými partnermi po celej Európe. A teším sa teraz na príspevky všetkých kolegov. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Prví kolegovia sa už aj prihlásili o slovo, ako prvá pani Gutierrez Cortines. Gracias, Ďakujem, pán predseda. Chcem poblahoželať mojej kolegyni. Je to osoba, ktorá veľmi dobre pozná výskum, chápe a veľmi dobre vie, že vo výskume, keď sa niečo zmení, môže mať eh, tak veľmi pozitívne, ako aj katastrofálne dôsledky. A v tomto zmysle si myslím, a povedala som to aj svojho času komisárke, že tak ako Beatles eh, s konvenčnými nástrojmi dokázali s eh, bicími nástrojmi, dvoma gitarami dokázali predniesť inovačnú hudbu, tak aj my musíme vlastne toto dokázať. My musíme zreformovať e, tento systém, musíme vytvoriť niečo nové. A vítam želanie e, zvýšiť transparentnosť, redukciu lehôd, ale som znepokojená, že aj napriek odporúčaniu, ktoré pani Karváľu predniesla, e, pokiaľ ide o tie menšie projekty, E, komisia naďalej uprednostňuje príliš veľké projekty. Stále sa jej veľmi páčia obrovské projekty, na ktorých sa zúčastne 20-25 e, univerzít vo výške 6 až 8 miliónov eur a výsledky sú často nedostatočné. Ak chceme, aby náš výskum mal dopad na prax, tak musíme investovať do oveľa menších projektov, pretože si musíme uvedomiť, že komisia bez toho, aby analyzovala svoje rozhodnutia, si musí uvedomiť, že tu máme nedostatok výskumníkov a nedostatok vzdelávateľov. Tieto projekty v mnohých prípadoch zahrňajú aj štipendia. Mnohé krajiny, ako Španielsko, dokonca e, štipendistom dávajú e, separátne projekty. To znamená, že keby sme nemali dodatočné prostriedky, nemohli by sme vôbec najímať týchto výskumníkov. Myslím si, že vzdelávanie v istých sektoroch. Zoberme si ako príklad Spojené štáty, ktoré práve vytvorili e, bio, e, e, magisterské štúdium pre lekárov a pre biológov. A my dobre vieme, že E, lekári v bežnej praxi nie sú pripravovaní na výskum, oni sú skôr pripravovaní na klinickú prax, ale treba si uvedomiť, že tu máme e, takú pomerne veľkú, dlhú, širokú reťaz projektov, ktoré treba navzájom prepojiť, aby sme tieto procesy mali plynulé, lebo si musíme uvedomiť aj takisto, že e, nikdy nevieme, že na čo sa bude taký výskum v hraničnej oblasti aplikovať. Musíme byť praktickí a musíme vedieť, e, že všetko nám môže niekedy na niečo poslúžiť. Ďakujem. Kolega Cukakis. Cukakis. Pán Cukakis. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η εμπειρία της κυρίας Καρβάλιο Skúsenosť pani Karváľu mi potvrdila, že v krátkom čase budeme disponovať užitočnými vecami, ktoré budú výsledkom jej úsilia. Vážený pán predseda, musím povedať v tomto mojom krátkom vystúpení, že som skutočne zúfalý, pokiaľ ide o perspektívy Európskej únie. Aby sme mohli prepojiť zjednotenie riadenia, zodpovednosti a princípov týchto centier excelentnosti, výnimočnosti a takisto aj zmodernizovať jednotlivé systémy. Na to je veľmi dôležité brať do úvahy aj význam toho, že čo si myslíme o sebe a čím v skutočnosti sme. Lebo my si musíme uvedomiť, že nie sme prví. V najlepšom prípade sme druhí v poradí a naše perspektívy na to, aby sme sa stali prvými, nie sú vôbec dobré. Myslím si, že takéto reflexie a tu skončím by nás mali priviesť k tomu, aby sme e, začali viac zjednodušovať a dôslednejšie zjednodušovať, aby sme prijímali opatrenia nielen s mnohými princípmi. Mali by sme sa sústrediť na 3, 4, 5 princípov, ktoré by vlastne odrážali naše úmysly. A čo tým chceme? V horizonte maximálne do roku 2020 e, tento výbor má v rukách budúcnosť Európy ak si pozrieme na dnešný program, tak vidíme, že správa pani Pilar del Castillo, zjednotenie telekomunikačných sietí, digitálna agenda a tak ďalej, to je agenda Európskej únie a preto chcem poprosiť e, pani Karváľu a jej takisto chcem vyjadriť moju totálnu podporu a ochotu spolupracovať s ňou pán Ody. Merci, Ďakujem, vážený pán predseda. Najskôr chcem poblahoželo, poblahoželať našej kolegyne k úžasnej práci, ktorú odviedla na tejto zložitej téme, pretože už tu máme um, celé roky, minimálne od roku 2007-2008, výskumné strediská e, pútajú našu pozornosť a príslušné služby Európskej e, komisie e, mali isté prehnané stanoviska, pokiaľ ide o kontrolu výskumu. Teraz nám komisia predniesla návrhy ohľadne zjednodušenia týchto postupov. Ja ich vítam a ďakujem komisii za e, tieto kroky, ktoré prijala. Ale ďalej je dobré, aby sme my správne a dobre riad, e, spravovali verejné fondy a aby sme sa snažili zjednodušovať postupy v našej Európskej únii E, chcem nastoliť viacero problémov a upozorniť na jednu tému. Najskôr, pokiaľ ide o kalendár, ja neviem, či mi budete môcť na to odpovedať, keď my skončíme túto našu spr- iniciatívnu správu a kedy naše návrhy budú môcť byť zaintegrované do finančnej dohody, e, ktorá, ktorej reforma práve teraz v rozpočtovom výbore prebieha. Robieme, že rozpočtový výbor na tejto téme už pracuje a ja sa obávam, že E, tieto reformy finančných predpisov sú už schválené a my nebudeme včas hotoví s našou prácou. Ako by sme mohli e, ešte lepšie zharmonizovať kalendár na, našho výboru s výborom pre rozpočet. A ďalej e, výbor pre rozpočtovú kontrolu musí pripraviť stanovisko k tejto správe a my vieme, že tu máme stanovisko výboru LIBE a preto je dôležité, aby sa obidve, obidva výbory koordinovali, aby sme mali jasné politické posolstvo ohľadne stanoviska parlamentu k týmto dôležitým témam. No a teraz ešte k podstate veci. Ja sa pokúsim preskúmať niektoré návrhy, najmä e, z výboru pre rozpočtovú kontrolu, v ktorom pracujem. Chcem upozorniť spravodajkyňu na problém defraudácie, lebo v oznámení komisie je zmienka, povedal by som, e, problém auditov, ale je tu takisto aj spomenutý e, efekt e, anti defraudácií. Myslím si, že treba jasne rozlišovať chyby od defraudácií, od podvodov. Často sme sa dopustili omylov, tieto omily často vyplývajú z tej komplexnosti pravidel. Keď zjednodušíme pravidlá, tak určite sa vyhneme aj niektorým omylom, ale omily nie sú podvody. Podvody to je niečo celkom iné, takže prosím vás, rozlišujme medzi omylmi a podvodmi. Ja teda trošku ľutujem, že v dokumente komisie je taký zmetok ohľadne tej, tých podvodov, defraudácií a že Úrad pre boj proti e, podvodom prijali ste stanovisko voči výskumníkom a že sú tu dokonca trestnoprávne konania, ktoré podľa môjho názoru nie sú vždy oprávnené. Takže buďme prosím veľmi opatrní v otázke e, podvodov, pretože pravidlá, ktoré musíme mať, a e, tam musíme vedieť prijímať aj istú proporciu omylov, zhruba 2 ale samozrejme tolerancia, pokiaľ ide o podvody, musí byť nula. Ale prosím vás, nezamieňajme si chyby, omily e, s podvodmi. Ďakujem komisii, že sa snaží o zjednotenie. Aha, a ešte posledný bod. Ako upozornila spravodajkyňa, ako budeme pristupovať k e, tým situáciám, kde už vlastne Ehm, sú v polovici, že sú rozpracované. Tam budeme musieť nájsť spôsob, aby sme vyslali politické posolstvo, že chceme uzavrieť všetky vnútorné spory bez toho, aby sme sa obracali na súdne dvory, že tieto, bez toho, že by tieto chyby boli napravené, opravené a vlastne by sme mali e, rokovania, aby sme, ktoré by to vyriešili, aby sme sa nezosmiešňovali pred E, súdnymi dvormi a pred výskumnými e, strediskami. Balčitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa aj ja poďakoval spravodajkyni za odvedenú prácu. Ďakujem pekne za tie myšlienky, ktoré nám tu dnes boli odprezentované. Isto nepoviem nič nové, keď poviem, že jednotný európsky priestor výskumu zatiaľ ešte nefunguje celkom podľa našich predstav. Niektorí z kolegov už pred pár rokmi túto tému prediskutovali. My, noví poslanci Európskeho parlamentu, sme tiež odborníkmi, pretože v našich domácich krajinách sme stále ešte v kontakte s vedeckou výskumnou obcov. Preto sa chcem vyjadriť k tomu, čo ste povedali o zjednodušení postupov, k tomu, čo ste povedali o riešení súčasných problémov. Od tohto rozhodnutia sa budú odvíjať perspektívy do budúcnosti Európskej únie. Pozrime sa na krízu, z ktorej momentálne hľadáme východisko. Výskum a vývoj, inovácie v Európskej únii nefungujú tak, ako by sme si želali. Zaostávame v mnohom. To dokazujú aj štatistiky. Ako už povedala spravodajkyňa, v niektorých oblastiach potrebujeme reformy, naozaj rozhodné, hĺbkové reformy. A musíme prísť s takými riešeniami, ktoré zvýšia transparentnosť, ale zároveň zachovajú kontrolu financovania, využívania financií. Návrhy komisie preto pre nás nie sú priateľné v tej forme, v akej boli predložené projekty do infraštruktúry. Ich financovanie je dôležité, hlavne pokiaľ ide o veľké infraštruktúry. Tie momentálne nachádzame skôr v starých členských štátoch. V nových členských štátoch je potrebné ich dobudovať. Preto je potrebné klásť dôraz na výskum a vývoj v nových členských krajinách, pokiaľ ide o výskumné, pokiaľ ide o infraštruktúrne projekty. Ako to dosiahnuť, nad tým sa budeme musieť ešte zamyslieť. Potom je tu ďalšia otázka, otázka rovnakého prístupu, rovnakých možností pre výskumníkov zo všetkých krajín Európskej únie. Ja by som bol za to, aby sme našli určitú rovnováhu pokiaľ ide o tie časové lehoty medzi priklepnutím grantu a jeho naozajstným vyplat- vyplatením. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som sa poďakoval spravodajkyni na úvod. Ja si myslím, že to, ako ona štrukturalizovala túto tému, je vynikajúci a pokrýva všetky aspekty. Pán Oldy poukázal na to, ako tento postup e, skombinovať s rozpočtovým postupom. V ITRE máme spoločnú pracovnú skupinu. Toto je prvýkrát, čo tu máme takúto spoluprácu s kolegami vo výbore pre rozpočet. Je naozaj mimoriadne dôležité, aby sme nielen išli cestou, ktorú navrhuje pani Karvajo, ale aby sme ten celkový postup zakomponovali do širšieho kontextu toho rozpočtového konkrétne. Ja mám niekoľko konkrétnych poznámok. Áno, my hovoríme veľa o kvantitatívnych a kvalitatívnych otázkach, pokiaľ ide o zjednodušovanie, ale v jadre veci vzniká otázka, kam to má celé smerovať. A podľa mňa sme sa mali zamyslieť nad tým, či nechceme prísť s kvalitatívnymi a kvantitatívnymi cieľmi v medzinárodnom porovnaní. Ten postup medzi predložením žiadosti aj schválením, tento postup trvá príliš dlho. Čiže to zjednodušenie musí mať aj nejakú referenčnú hodnotu a tou referenčnou hodnotou by malo byť stanovenie dĺžky toho postupu. Čiže ako to zjednodušenie má skrátiť tú lehotu. Toto je kvantitatívny údaj, kvantitatívny cieľ, ktorý musíme stanoviť a potom podľa toho komisiu budeme posudzovať. A pri ďalšej revízii potom už uvidíme, čo sa dosiahlo, čo sa nedosiahlo. Teda musíme určite referenčné hodnoty, podľa ktorých to zjednodušovanie potom budeme merať a hodnotiť. Ďalšia dôležitá vec e, je to odkaz na malé a stredné podniky. Musíme byť e, realistickí. Vidíme, že výskum a vývoj v malých a stredných podnikoch je viac orientované na výsledky, že je to skôr ten aplikovaný výskum a toto by sme mali nejakým spôsobom zohľadniť pri tom zjednodušovaní postupov. Podľa mňa je dôležité to, čo povedala spravodajkyňa, že v prípade malých a stredných podnikov je potrebný taký, určite, taký prístup, ktorý je troška tolerantnejší k riziku. Zase znova to medzinárodné porovnanie je dôležité. Po A máme tam relatívne malý, e, malý podiel na programoch malých a stredných podnikov a vidíme, že program tým inovačným cyklom v malých podnikov zkrátka nezodpovedá. Nezodpovedá to životnej realite technologického podniku, malého, stredného, to, že tie e, schvaľovacie lehoty trvajú dlhšie než jeden rok. Z logiky investičných cyklov a inovačných cyklov malých a stredných podnikov to jasne vyplýva. Takže by sme mali tú osobitosť malých a stredných podnikov zohľadniť a možno by sme ten cieľ ma, možno mali ešte trošku sprísniť, teda skrátiť tú lehotu medzi, stanovením, medzi predložením žiadosti a jej schválením. V zásade si však myslím, že tá správa je vynikajúca, má výbornú štruktúru a dovolím si nám spoločne zagratulovať. Ja si myslím, že správodajkyňa postupala veľmi kolegiálnym, rozumným spôsobom a reflektovala výsledky našej spoločnej pracovnej skupiny. E, tento postup e, sa radikálne líši od toho, ktorý sme mali pred rámcovým programom číslo 7. Ďakujem za tento odkaz, pretože bol to taký pokus Eh, vyskúšať eh, praviť, spraviť prípravnú prácu v menšej skupine. Teraz kolega Matias. Ďakujem, pán predseda. Najskôr by som poblahoželala eh, k kole, kolegyni Grasa Karváďu k jej práci. Je to skutočne veľmi dobrá práca, veľmi presne zmapovala, čo komisia robí a čo nám navrhuje. Ja si myslím, že upozornila na tie najdôležitejšie body. Rada by som zdôraznila niekoľko aspektov. Niektoré z nich už boli spomenuté, tie nebudem opakovať. Ešte máme dosť času na to, aby sme v tejto diskusii pokračovali a prehlbili ju, ale rada by som zdôraznila predovšetkým e, svoju veľkú obavu, pokiaľ ide o tento zjednodušovací program my všetci veľmi dobre vieme a máme s tým aj skúsenosti, lebo všetci, mnohí z nás majú skúsenosti vo vedeckej oblasti. Všetci dobre vieme, ako je dôležité toto zjednodušenie pravidiel, ak chceme vytvoriť spoločný európsky výskumný e, priestor. Ale je tu jeden bod, ktorý ma znepokojuje a týka sa práve e, pre, e, vlastne tohto prechodu finančného systému a systému financovania E, e, ktorý by mal vychádzať z výsledkov. Ako to už bolo povedané, mm, je tu mnoho iných aspektov, o ktorých môžeme ešte diskutovať, ale toto ma mimoriadne znepokojuje, pretože si myslím, že tam sa musíme naozaj hlboko zamyslieť a musíme uh, dokonca zaviesť systém zvažovania. E, uvedomujem si, že tento prechod nie je ľahký, nie je lineárny, nie je jedno priamočiary a my predsa nemôžeme vytvoriť systém, ktorý bude postavený na výsledkoch, lebo ten môže mať potom e, dôsledky veľmi negatívne v tom zmysle, že E, by sa zdôraznili ešte tie nedostatky európskeho výskumného systému, ako napríklad centralizácia. Napríklad nie všetky e, členské krajiny a nie všetky výskumné strediská pracujú na základe rovnakých systémov, teda už tu je tá prvá diferencovanosť, čiže je veľmi dôležité zohľadniť aj tie východiskové situácie. A e, myslím si, že aj kolegyňa veľmi citlivo E, vníma túto problematiku a dúfam, že spoločne prehlbíme aj tento aspekt. Lebo ak nebudeme brať do úvahy iné aspekty ako len výsledky, tak naozaj e, to nebude dostatočné. Nechceme vytvoriť viac nerovnosti v rámci európskeho systému. My chceme silnejší, výkonnejší výskumný priestor a nechceme ešte viac zvýrazniť nerovnováhu a nerovnosti prostredníctvom väčšej centralizácie. Toto je jedna z mojich veľkých obáv, ktorá vyplýva, keď som vyplynula z toho, keď som si prečítala návrh komisie. Ešte mám jednu poznámku, ktorá sa týka toho, čo už tu bolo vyjasnené a síce ide orientácia na veľké projekty, veľké siete. Myslím si, že to nie je orientácia, ktorá povedie k väčšej koheznosti európskeho systému. To ma tiež znepokojuje. A ďalšia obava, ktorá tu ešte nebola spomenutá, týka sa smeru, e, ktorý chceme dať európskemu výskumu pretože mám pocit, že tu existuje naozaj veľká nerovnováha v oblasti inovácie. Stále sa tu hovorí o inovácii ako o systematickej záležitosti, ale e, stáva sa to len slovom a myslím si, že je dôležité vo výskume takisto e, e, zohľadniť aj tradíciu a kontext vlastne minulosti. Čiže toto všetko môže posilniť systém, môže viesť k jeho väčšej súdržnosti. A, no ako som povedala, týka sa to celého kontextu historického, e, minulosti regionálneho a tak ďalej. Čiže je dôležité, aby sme E, stavili aj na tieto aspekty a nie len na inováciu, pretože keď budeme stále stavať len na inovácii, tak to je akýsi krok vo vzduchu, e, ktorý nikam nepovedie. My musíme posilniť e, tie aspekty, v ktorých máme skutočne kompetencie. Myslím si, že už Európsky parlament sa v tejto téme naozaj veľmi angažuje e, v oblasti zjednodušovania e, financovania výskumu. Myslím si, že to robíme v správnej dobe, keď sa tento systém mení, najmä prostredníctvom vytvorenia pracovnej skupiny. A takisto by som e, chcela povedať, že som naozaj zvedavá, aký výsledok dosiahneme a či náš hlas bude vypočutý. No a som presvedčená, že táto správa E, ktorú pripravila kolegyňa e, Grasa Carvalho, e, je vynikajúca a že aj náš hlas zaváži pri budúcom rozhodovaní o tejto problematike. Ďakujem. Ďakujeme. Pán kolega de Campos. Vážený pán predseda, ďakujem. Ako viete, chcem úplne prirodzene pozdraviť a poďakovať kolegyni Maria Grasa Carvalho za odvedenú prácu, ako aj za spôsob, ako zjednodušenie predniesla túto správu. A myslím si, že takisto musíme celkom spravodlivo poďakovať komisii za to, že pripravila terén na túto analýzu návrhov a úmyslov ohľadne reformy, ktorú pripravuje. Vo všeobecnosti plne súhlasím so spravodajkyňou, lebo si myslím, že musíme zmeniť hodnotiaci systém a systém hodnotenia z, ta, z účtovných princípov na e, princípy založené na vzájomnej dôvere. V opačnom prípade sa budeme musieť obmedziť len na hodnotenie procesu. A my sa nechceme obmedzovať len na hodnotenie procesu. My chceme takisto mať dosah aj na samotné výsledky. E, Pravdepodobne počas mnohých rokov systém vyhodnocovania vedeckých projektov bol často podobný e, systému konzultingu, konzult, tantom a to je spôsob, ktorý je nepriateľný pre túto oblasť. Vo vedeckom svete jednoducho to sa nedá aplikovať. Preto musíme dosiahnuť istú rovnováhu a to nie je ľahké. V prvom rade musíme mať veľké, ale aj menšie projekty. My nepochybujeme o tom, že sú potrebné hlavné veľké projekty, ale takisto tu musí existovať možnosť, aby sme mali E, také menšie projekty, ktoré budú e, rýchlejšie realizovateľné a skôr prinesú výsledky. Musíme sa takisto pozrieť aj na geografickú kultúru jednotlivých názorov a myslím si, že dnes toto je ten najlepší spôsob, ako garantovať e, geografickú rôznorodosť. Takisto musíme prija- dosiahnuť priateľný No rovnováhu medzi základným výskumom a aplikovaným výskumom. Nemôžeme súhlasiť s tým, že chceme inováciu len preto, že Európa je v tejto oblasti pozadu a nemôžeme predsa kvôli tomu opustiť, zanechať celú európsku tradíciu, celý kontext historický. Rovnako sa musíme naučiť aj zo skúseností teraz skúsenosť, ktorá je veľmi podporovaná, veľmi cenená zo strany vedcov, to je Európska výskumná rada. To je metóda, ktorej e, vlastne výskumníci naozaj veľmi dôverujú a tento systém musí pokračovať, musí byť rozšírený, musí e, disponovať väčšími prostriedkami. Ale samozrejme nie, nemôžeme sa sústrediť len na tento projekt, lebo ten sa takisto e, svojím spôsobom koncentruje na istý geografický pôvod kandidatúr. Takže my musíme mať čo najširší záber, musíme e, dať čo najatraktívnejší aspekt tým návrhom, ktoré predložila Maria da Grasa Carvalho. My musíme pre každú alternatívu zvážiť pre i proti a musíme ukázať a preukázať naozaj veľkú otvorenosť a veľkú snahu o vyváženosť. Bezpochybne Musíme bojovať za zjednodušenie, ale musíme takisto pochopiť, že tailor-made, teda pro, projekty, ktoré budú robené na mieru, si vyžadujú väčšiu komplexnosť. Teda my sa nezbavíme komplexnosti a komplikovanosti. My jednoducho vždy budeme musieť e, prijímať isté kompromisy e, pri hodnotení samozrejme, že je tu obrovský priestor, ktorý môžeme získať a tý, tým smerom musíme ísť. Ďakujem. Äh, äh, Toto je veľmi dôležitý prípad, ale aj veľmi zložitý prípad, pretože musíme tú veci zjednodušiť. Inak malé a stredné podniky a menší výskumníci, výskumné inštitúcie budú sa zúčastňovať čoraz menej na európskych projektoch. Na druhej strane potrebujeme určitú mieru kontroly a myslím si, že naša pozícia zelených je, musíme dosť dojsť e, k zmene, ak chceme máme projekty s desiatkami tisícmi eur, ale potom projekty s niektorými, niekoľkými miliónmi eur. Toto tu musíme dosiahnuť a nie som prekvapený, že spravodajkyňa odviedla e, tú, takú dobrú prácu, je veľkou insiderkou v tejto zložitej téme. Vo všeobecnosti e, budeme podporovať jej líniu, líniu spravodajkyne. Kolegyňa Del Castillo. Áno, pán predseda, ja len zopakujem to, čo povedali všetci moji predrečníci. Gratulujem spravodajkyni, pretože kvalita jej práce je mimoriadná a skutočne je vo veľkej miere prepojená a prezentácia bola takisto vynikajúca. Ja e, by som chcela zdôrazniť e, obavy, ktoré predniesol kolega Ody, spojené s rozpočtovými problémami, ktoré sú reálne. A chcela by som takisto zdôrazniť nasledovné. V polovici tohto volebného obdobia oblasť výskumu, e, ktorá má mnoho horizontálnych aspektov a týka sa mnohých iných oblastí, ktoré sú v kompetencii nášho výboru, ale aj iných výborov, Takže toto je dominantná oblasť, dominantná téma a veľmi kompaktná a bude ju treba riešiť. Treba prijať hlavné riešenie, to znamená prijať rámcový program, ktorý, ak sa nemýlim, e, komisia predloží budúci rok. No a teraz sa nachádzame v situácii, e, keď tu máme túto prvú správu o zjednodušení, máme hodnotiacu správu, priebežnú hodnotiacu správu, máme správu ohľadne priorít Európskeho parlamentu a to tiež musíme veľmi rýchlo spracovať. Máme pravidlá, ako postupovať, máme rámcové pravidlá a máme 5 správ legislatívneho charakteru, ktoré sú na tento rámcový program naviazané. To znamená, že máme kompaktný balíček, ktorý sa týka témy, ktorá je dnes viac ako kedykoľvek v minulosti nevyhnutná. Preto je dôležité, aby sme v situácii e, súčasnej ekonomickej situácie Európskej únie prijali adekvátne riešenia v oblasti výskumu. Nazdávam sa, že keď využijeme túto krátku skúsenosť, ktorú sme mali e, v tomto výbore, a aj vďaka návrhom, ktoré nám predkladá kolegyňa Karváľu, e, by sme sa mali pokúsiť počas následných rozpráv, ktoré ešte zorganizujeme. Nie, teda nemali by sme e, sa obmedziť len na kolegov z nášho výboru. My sme tu veľmi, vo veľmi obmedzenom počte, ale mali by sme permanentne pracovať na tejto téme, mali by sme e, tu na permanentne organizovať sedenia a, a tu by sa mali e, zúčastňovať všetci, ktorých sa tento 8. rámcový e, program týka. Po druhé, práce výboru a závery komisie by mohli byť známe. To znamená, že je tu potrebný istý záväzok z komisie, ktorá by mala periodicky všetkým členom výboru ITRE zasielať e, svoje úvahy, návrhy a závery o svojej práci. K tomu nie sú potrebné celé schôdze, nemusíme na to programovať celé schôdze. Stačí jednoducho takým pružným spôsobom e, zasielať nám e, závery komisie. Ďalší bod. Keď dôjde k takej situácii ako dnes, keď tu máme v písomnej forme dokument, ktorý je mimoriadne dôležitý, lebo vidíme, že aké vážne problémy sú spojené so zjednodušením, tak zajtra e, sekretariat by mal tento dokument vyslať absolútne všetkým členom výboru, pretože sa to týka mnohých z nás a samozrejme komisia e, a, výbor, ktorý to rieši, je pomerne malý. A preto táto téma by mala byť jednou z priorít nášho výboru, ak chceme byť zapojení do tejto debaty kde sa riešia všetky tieto opatrenia, všetky nástroje. Už na, som, na samý začiatok treba povedať, že e, dnešný dokument e, kolegyne Grasa Karváľu by sme mali mať k dispozícii i hneď. Ďakujem. Myslím, že to je správne. Dokument by mali dostať všetci členovia. Musíme trošku sa poponáhať. Máme ešte dvoch rečníkov, pán Nistelroj. Voorzitter, dank u wel. Ik sluit geheel aan bij wat de vorige... Ďakujem wel. Ďakujem, pán predseda. Ja sa len pridám k tomu, čo povedali rozliční rečníci ohľadne procedúry. Myslím si, že je tu celá séria myšlienok ohľadne zjednodušenia, sú veľmi zaujímavé, ja sa k ním pripájam, ale musím povedať, že mám isté obavy. E, podľa mňa táto situácia je naliehavá Máme tu napríklad spoločný technologický inštitút, o ktorom sa zmieňujeme. A pre výskumy a pre malé a stredné podniky je inovácia a výskum veľmi dôležitý. A preto my potrebujeme disponovať prostriedkami, ktoré by mali byť k dispozícii celému sektoru. A samozrejme, že my musíme ísť ďalej ako len za zjednodušenia. V priebehu tohto volebného období, aby sme mali prijať niektoré e, názory a niektoré opatrenia ešte pred rokom 2013, napríklad reglementácia pre štrukturálne fondy. E, tam už došlo k viacerým revíziám dvakrát a myslím si, že treba naozaj zlepšiť niektoré prvky. Nie v roku 2013, nie, už od dnes, pretože my nemôžeme čakať do roku 2013, keď hovoríme o horizonte 2013. Myslím si, že by sme mali E, oveľa rýchlejšie predložiť naše návrhy opatrení. A pokiaľ ide o revíziu finančných predpisov a pre finančných nariadení, tak tam sa hovorí o dôvere, o kontrole a myslím si, že je veľmi dôležité, aby Európsky parlament tu zohrával svoju úlohu. Tento dokument bude o nejaký čas predložený a myslím si, že by sme mali tieto veci zobrať do úvahy a mali by sme naďalej E, sledovať tento smer, ako aj ďalšie smery, ktoré naznačila pani spravodajkyňa. Je tu problém adaptácie e, finančných nariadení a hlavná debata sa týka kontroly byrokracie a problémov sektorových. Myslím si, že e, to sa už začalo riešiť. Ja neviem, či my, my musíme ešte čakať, ale máme tu už isté výsledky a myslím si, že tu sú odpovede úplne jasné. Čiže my musíme naozaj uh, sa pozrieť na to, ako zaviesť do praxe všetky závery tejto debaty. No a na záver chcem povedať, že už sme hovorili s pánom Chacima Kakisom o podstate a o, myslím si, že už aj na pléne sme predložili správu, ktorá obsahuje isté odporúčania, ktoré sa týkajú aj financovania a fondov. Myslím si, že tu by sme mohli e, sa pokúsiť o istú synergiu, mohli by sme e, tieto správy istým spôsobom dať do súťažnosti a vyvodiť z toho dôsledky lebo my by sme mali mať náš spoločný e, rozpočet pre výskum, to ostatné je financované členskými štátmi. Myslím si, že by medzi rozpočtami malo dôjsť k lepšiemu prepojeniu, takisto by sme mali zjednotiť kritéria, priority a mali by sme brať do úvahy takisto aj to, čo povedia jednotlivé členské štáty. Myslím si, že to je veľmi užitočné aj pre podniky, pretože Európska únia ako aj členské štáty môžu niektoré cieľy, ciele a niektoré priority e, dosiahnuť. Kolega Sacik Markakis, chcem sa pridať, pán predseda, slovám chvály e, kolegov na adresu pani spravodajkyne. Kolegyne, kolegovia, je to veľmi dôležitá téma a aj téma zložitá. Máme tu situáciu, kde sú prostriedky čoraz, e, čoraz e, menej disponibilné a ak budeme pripúšťať, že, že tu bude ešte inkoherentná výskumná politika v rámci komisie, tak tak eh, to nebude únosné, nebude to akceptovateľné. A preto ma teší, že teraz už v takomto skorom štádiu pred novým rámcovým programom môžeme hovoriť o týchto témach. Kolega Ody sme, e, a ja sme e, rozpočtári. Vieme, že sa tu vždy iniciuje byrokracia a preto musíme naozaj priškrtiť a tie návrhy preto považujem za, za e, dobré. Nejde tu len o nedostatok prostriedkov, ide tu o to, že tie európske výskumné projekty sú čoraz viac neviditeľné. Čo sú tie, ktoré poznáme? Kde sa nás niekto otvorene spýta, a, a, my, musí, a my otvorene povieme ITS 1, Airbus, ale to už je všetko. Neexistujú veľké projekty, neexistujú, kde by sme vedeli byť na to hrdí. A to je problém, tá, tá viditeľnosť, prezentnosť. A preto je tu tretí, tretia politická problematika, pridaná hodnota európskeho výskumného podpory výskumu Máme tu ľudí z volebných okrskov, ľudí s petíciami, ktorí naozaj sa adresujú na nás slova. Takto to nejde ďalej, treba niečo robiť. Kolega Nistoroj o tom hovoril. Bojujeme za to, aby nie len v oblasti podpory výskumu, ale aj v iných oblastiach, v regionálnej podpore, pri štruktúrálnej podpore, všade, aby boli rovnaké, rovnaké podmienky uchádzania sa. Je to technický problém, preto si myslím, že to, čo sa tu navrhlo, zjednodušiť účtovníctvo, je to síce technické, ale podľa mňa realizovateľné. A tá tretia časť je politicky ťažšia. To vlákno tretie, tam ide o e, výskum založený na vede, orientovanie, vedú orientovanú na výsledky a to je nové a myslím si, že Počul som slova práve, práve kolegov z Portugalska, ktorí sú hlavne e, za základný výskum a, a práve tam, kde sú tie návrhy komisie s tými paušálnymi sumami pri e, dosiahnutí e, projektových cieľov, že by sa vypísala k danej téme nejaká cena. Európska výskumná rada umožňuje tieto veci, aby u základného výskumu, výskumu sa tieto veci použili. Musí tu byť naozaj určitý posun a musíme ísť smerom za výsledkami. To e, nie je v rozpore s našimi e, cieľmi. Sme v prvej fáze, mali by sme využiť e, príležitosti, pretože nám jednoducho nebudú k dispozícii ľudia. A to je veľký problém, predovšetkým ľudia zo stredných vrstiev. Ešte dve krátke prihlášky, ešte dvaja členovia, inak máme veľké problémy. Pán kolega Mesárož a pani kolegyňa Ek. Stručne veľmi pochvalujem e, tento materiál, skutočne si to veľmi vážim, že e, tento materiál sa sem dostal a chcem sa poďakovať za to e, pani spravodajkyni. Chcem povedať, že je nesmierne dôležité sa zaoberať nielen zjednodušením postupov, implementácie rámcových výskumných programov, ale aj samotnou administratívou. Táto administratíva od začiatku, keď sledujeme rámcové programy, ja sám ako výskumník na, na vysokej škole som bol zapojený do 5. rámcového programu. No bolo to úžasne komplikované už vtedy, čo sa týka administratívy. Išli sme týmito programami od jednoduchého k zložitému. Tým, že okolo 6. rámcového programu už bolo veľa výskumníkov, ktorí odmietli účasť kvôli administratívnej zaťaženosti. Veľmi skutočne je to veľmi dôležité a chcel by som poukázať na jednu vec. E, ten E, to zjednodušenie môžeme využiť ako nástroj na posilnenie niektorých oblastí výskumu, ktoré nielen finančne, ale, ale aj cez zjednodušenie týchto postupov môžeme urobiť ďaleko príťažlivým pre výskumníkov. Myslím tu na také e, žiadúce e, oblasti, ako je nanotechnológia, biotechnológia, klimatické projekty, prípadne fúziové procesy, takže možno aj tento aspekt by bolo dobre zapracovať do týchto našich postupov v budúcnosti. Ďakujem pekne. Danke, Kollegin Eck. Ďakujeme, kolegyňa Eck. Ďakujem, pán predseda. Táto správa je určite veľmi dôležitá a chcela by som vám pripomenúť, že tu máme veľmi alarmujúce výsledky. Mali sme tu hlasovanie k znižovaniu byrokracie minulý rok tu vo výbore. Dobrí spravodajcovia ako pani Cavalio majú určite k dispozícii výsledky tohoto hlasovania a takisto sa uskutočnil okrúhly stôl so španielským predsedníctvom s veľmi dobrými výsledkami. To si treba e, vziať do úvahy. No a v neposlednej miere e, e, kombinácia vyjednávaní a výskumných výsledkov. Treba si byť toho vedomý, treba vnímať jednotlivé skupiny, treba sa pozerať na jednotlivé rozpočtové linky, pretože keď sa pozrieme za tie celkové rozpočtové linky, tak vidíte, že sa tu kresá na niektorých z našich najdôležitejších prioritách. Takže budeme musieť naozaj kombinovať diskusie, ktoré máme k výskumu a diskusie rozpočtárske. Ďakujem. Ďakujem pekne, podľa mňa to bola veľmi dôležitá rozprava. Ďakujem pekne, že tu bola aj táto malá pracovná skupina, taký pokus inovovať naše postupy, takže naozaj výborná prípravná práca. Komisiu poprosím o pochopenie, že ju dnes nevyzveme k slovu, ale tá debata dnes iba začína. Možnosť vyjadriť sa komisia dostane. Týmto končím našu schôdzu a poprosím kolegyňa a kolegov, aby opustili sálu tak, aby koordinátori mohli začať svoje rokovanie čo možno najskôr. Ďakujem pekne. Hmm.